Hlasovanie bude e, nasledovať po ukončení všetkých rozpráv. Teraz nasleduje návrh, nasledujú návrhy uznesení o Iráne a za autorov dostáva ako prvá slovo kolegyňa Gomez. Um e Ďakujem veľmi pekne. E, Irán je krajina poznačená kultúrnou rečovou diverzitou. Ehm, žije, žije medzi sebou skutočne veľké množstvo ehm, menšín. No a tak etnických ako aj náboženských, náboženských v mestách je pulzujúci život. Mladá stredná vrstva chce žiť v modernom Iráne 21. storočia, ale táto rôznorodosť je pre režim odstrašujúca. Režim sa snaží o izoláciu, jednostrannosť a potlača všetko ostatné. No a tieto vzťahy alebo tento postoj vedie k porušovaniu ľudských práv. E, platí trest smrti, dokonca či deťom nie je tam e, názorová sloboda, náboženská sloboda, e, etnické a náboženské menšiny sú prenasledované. My chceme vyslať dva jasné signály iránskému obyvateľstvu, že pre nás je nádejou na, pre budúcnosť, do budúcnosti, pre slobodnú krajinu, ktorá bude mať spravodlivo zvolenú vládu a chceme tiež vyslať signál eh, režimu, že nikdy sa mu nepodarí eh, zrealizovať víziu Iránu, ktorú má. Režim potra- potláča eh, národ. Ďakujem pekne, kolegyňa Gomez. A teraz sa nasleduje kolegyňa Šáke. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia Každá vláda odvoláva, odvádza svoju legitimnosť od blahobytu svojich vlastných občanov. Každý režim, ktorý porúša túto základnú zodpovednosť, stráca svoju legitimnosť v medzinárodnom spoločenstve. Súčasná vlastná izolácia vedie k deštrukcii nielen v Iráne, ale má negatívny dopad aj na susedné krajiny a zvyšok sveta. Nemôžeme jednoducho sa prizerať, ako sú vešaní maloletí pachatelia, ľudia sú znásilňovaní a vlastný režim obvinuje vlastných občanov. Musíme naozaj zopakovať, že jednoducho nemôže byť beztrestnosť e, voči tým, ktoré páchajú zločiny proti ľudskosti. A e, iránsky, iránske obyvateľstvo musí si ďalej presadzovať e, svoje práva na slobodu prejavu v rámci boja za demokraciu. Európska únia má zodpovednosť za to, aby tieto univerzálne práva boli vždy na programe, aj keď hovoríme o obchodných záujmoch alebo o nukleárnom programe Iránu. Len keď iránsky režim si zaslúži svoju legitimnosť od svojich občanov, môže byť dôveryhodným hráčom na medzinárodnej scéne. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa. A teraz dostáva slovo pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto situácia je zakorvenená v veľmi zvláštnom klerickom diktátorskom štáte, ktorý potláča ľudské práva a občanské slobody. Situácia sa dokonca zhoršila po júnových voľbách dochádza k, k mučeniu a k popravám maloletých a žien a to stále viac a viac. V podstate v Iráne došlo k najväčšiemu počtu poprav na svete po Číne. Posledné informácie, ktoré nie sú premietnuté v návrhu uznesenia, sú zo včera. Včera iránsky režim obesil piatich väzňov teheranskej väznici, vrátane Hela Kadini, 29-ročnú ženu, vrátane tejto ženy, ktorá je vlastne štvrtá, ktorú obesil režim za posledné mesiace. Takéto barbarské tresty vôbec nesúvisia s trestnou činou, ktorú údajne spáchali väzni, ale sú snahou zintenzívniť atmosféru teroru v krajine, všetky medzi ženami a mladými, ktorí sa odhodlali zaviesť demokraciu a postaviť sa proti sfalšovaným voľbám. Ďakujem pekne, drahý kolega Kelam. A teraz dostáva slovo pán poslanec Tavareš. Ďakujem veľmi pekne. Nezávisle od toho, koľko ľudí je prítomných v sále Európskeho parlamentu, hovoríme k miliónom ľuďom, ktorí vyšli v Iráne do ulic a riskovali svoj život, svoju bezpečnosť na to, aby vyjadrili svoj protest eh, proti voľbám, ktoré boli zmanipulované. Eh, tieto milióny Iránčanov, ktorí protestovali priamo v krajine, ale aj ďalší, ktorí žijú v zahraničí, od nás očakávajú veľmi veľa. Musíme preukázať solidaritu, a týmto miliónom e, ľudí musíme pomôcť. Musíme pomôcť bojovníkom za demokraciu a ľudské práva a to ešte raz zdôrazním, e, ktorí skutočne podstupujú obrovské rizika, oveľa, oveľa väčšie ako v bežnom, bežných prípadoch. Samozrejme, naša politika je často alebo bola v minulosti ignorantskou voči Iránu Európa eh, sa často uspokojila eh, s politikou, ktorá sa preukázala voči Iránu ako nesprávna. A my nechceme akceptovať že eh, to, že Irán bude patriť k spoločenstvu národov kvôli okolnostiam aj napriek tomu, že Irán je veľmi dôležitou lokálnou mocou v regióne je to islamský štát, a ktorý v súčasnosti už nie je viac republikou. Je to režim, ktorý potláča práva ľudí. Je to režim, ktorý je založený na čoraz nestabilnejších základoch. No a ľud, obyvateľstvo v Iráne čaká od Európskeho parlamentu, že preukážeme solidaritu schválením tohto uznesenia. Ďakujem pekne, kolega Tavareš. A teraz na 2,5 eh, minúty kolega Provera. Grazie, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predsedajúci. Eh, všetci vieme, v akých politických a sociálnych podmienkach občania Iránskej republiky musia žiť. Všetci vieme o tom, ako sa islamistický e, systém snaží o vplyvňovanie politických rozhodnutí, e, o to, ako sa tam trestajú, trest, e, trestajú trestné činy a zároveň porušujú základné ľudské práva a ako sa potláčajú politickí oponenti, ako sa na základe pohľavia rozdeľujú žurnalisti a potláča slobodná mienka. Situácia sa e, zhoršila, e, odkedy Mahmud Ahmadinejad, Ahmadinejad sa ujal e, prezidentovania v tejto krajine. Od roku 2005 počet poprav sa zvýšil 5-násobne a Irán je jedinou krajinou, kde sa popravujú maloletí. A je známe, že vo väzeniach je bežné mučenie a takisto stredoveké e, tresty, ako napríklad amputácie. A desiatky tisíc ľudí napriek tomu mali odvahu výjsť do ulic a demonstrovať pred e, poslednými e, voľbami. Mladá Aga Suti, ktorá sa postavila ako žena, ako občianka za svoje práva, je symbolom boja proti utláčaniu, je symbolom snahy ľudí dosiahnuť slobodu aj v takomto štáte. A takýmto ľuďom musíme pomáhať napríklad na to, aby sme využívali všetky možnosti na presadenie demokracie a ľudských práv. A iným, inou možnosťou je napríklad pomenúvať po Mediák a Sultán naše ulice a námestia v mestách. Teda pripomeňme si ju a ukážme solidaritu s iránskou opozíciou a zvýšme povedomie a záujem medzi európskymi občanmi o túto veľmi e, dôležitú situáciu. E, obrazy Ansan Suči, ktoré, ktorú, ktoré môžete vidieť v Európskom parlamente v Bruseli, by e, tiež mali byť doplnené obrazmi Nedy Agassati z Iránu. A ja si teraz kladem otázku, akú dôveryhodnosť má Ahmadinejad vo svojich rokovaniach o iránskom jadrovom programe, keď Eh, sám perzekuje svojich vlastných občanov, ktorí volajú po demokracii, slobode a rešpektovaní ľudských práv. Ďakujem pekne. Ako ďalší na jednu minútu dostal slovo kolega Stevenson. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, eh, my sme sedeli v tejto komore a debatovali sme o Iráne, a pracovali sme e, v nadčase. Ako som e, počul od Tuli, e, včera ďalších 5 ľudí, vrátane žien, týchto 5 ľudí bolo, bolo prepustených v Iráne, čiže zdá sa, že sa niečo hýbe, ale my v politike uplatňujeme akúsi politiku písmentu, snažíme sa ustupovať a tým len e, umožníme napríklad Rusom, aby obohacovali palivové tyče pre Ahmadinejada a tým pádom e, v podstate Ahmadinejad poskytne, môže poskytnúť nejakú záruku, ale takúto záruku zatiaľ neposkytol. Takisto neposkytol otvorený prístup eh, našim inšpektorom eh, do svojich jadrových zariadení, aby preverili, čo sa tam vlastne deje. deje. Čiže my týmito našimi ústupkami eh, len posilňujeme Ahmadinejad a jeho režim. Musíme prikro- prikročiť k tvrdým krokom, k takým krokom, ktoré títo ľudia pochopia. Ďakujem pekne, kolega Stevenson, a ako ďalší kolega Loch Píler, alebo kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Na začiatkom tohto týždňa nás predseda parlamentu Buzek upozornil na to, že zrušenie trestu smrti je hlavnou snahou Európskeho parlamentu a to platí pre všetky regióny sveta, aby e, táto neludská a krutá, tento krutý trest bol e, zrušený. Poukázala aj na tresty smrti v Iráne. No a v týchto uzneseniach, ktoré máme pred sebou, e, sa poukazuje na Štyri tresty smrti to sú osoby, ktoré boli odsúdené na smrť kvôli tomu, že údajne sa zúčastnili protestov po voľbách, ale e, všetci boli v tom údajnom čase e, vo väzbe. Takže Musíme venovať osobitnú pozornosť týmto prípadom. Rovnako sa hovorí o tom, že eh, v Iráne sú popravovaní aj maloletí. Irán je jedinou krajinou na svete, ktorá ešte popravuje maloletých. Irán eh, podpísal dohovor a ratifikoval dohovor o občianských a ľudských právach aj o dohovor o právach dieťaťa a preto musí prijať národný zákon o tom, eh, o zákaze poprav detí Návrh takéhoto zákona v iránskom parlamente je a myslím, že musíme vyzvať našich kolegov eh, v iránskom parlamente, aby urobili všetko, aby eh, prekonali eh, blokádu z prijatia tohto zákonu. No, na záver by som chcela vysloviť rešpekt ku všetkým ľuďom v Iráne, ktorí riskujú skutočne všetko, vychádzajú v Iráne do ulic, príjmajú kroky a opatrenia na to, aby žiadali práva, ktoré im podľa iránskej ústavy prináležia a myslím, že ich rozhodnosť, odvaha a angažovanosť si zaslúžia našu neobmedzenú solidaritu. Ďakujem pekne, kolegyňa Loch Píler. A teraz e, rečníci v mene politických skupín a ako prvý kolega Kastler. Vážený pán predseda, Vážený pán predseda, 2. oktobra tohto e, roka iránska policia e, nevpustila v poslednom okamihu človeka do lieta, e, lietadla. E, tento Abdul Fatah Sotány, advokát, mal dostať v Norimbergu medzinárodnú cenu za ľudské práva. Napriek platnému pasu ho iránska moc nepustila von zo štátu. Jeho žena mohla vycestovať a ona právom povedala, a citujem, že lutujem, že v štáte, ktorý sa o opisuje ako Boží štát, sa uskutočňujú činy, ktoré nemajú s Bohom nič spoločné. Dámy a páni, Irán pridal medzinárodný dohovor o občianských a ľudských právach a v rámci tohto dohovoru e, musí e, štát dodržiavať ľudské práva. A je mi ľúto, e, že v Iráne sa tento dohovor nedodržuje. Preto vyzývam na to, aby sa v Iráne začali dodržiavať ľudské práva. a Požiadam vás, kolegyne, kolegovia, aby sme prijali toto uznesenie. Ďakujem pekne, ako ďalší kolega Čarnecký. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Ja by som chcel využiť túto čas, aby, e, e, tento svoj čas, aby som vyjadril e, znepokojenie nad tým, že v Iráne členovia opozície e, odchádzajú do Iraku. Iracká vláda e, prestala e, plniť, by, by mala prestať plniť príkazy mulov v Iráne ehm, a Irán by mal prestať prenasledovať svojich oponentov. Čiže v Iraku by sa mala by, by sa malo implementovať uznesenie nášho parlamentu 24. apríla tohto roku, aby e, sa prestal prenasledovať tento e, príslušník opozícia Šráf e, v Iraku. Čiže je našou morálnou povinnosťou chrániť aj bezbranných iránskych utečencov a mali, mali by sme požiadať a, a OSN a jeho vedenie, aby sa plnšie zapojila do ochrany a e, prevencie útokov proti týmto ľuďom. Ďakujem, drahý kolega. A ako ďalší, kolega Belder. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hm. Nie je žiadnou pochybnosti, alebo teda nenechám žiadne pochybnosti, e, to, že situácia v Iráne sa zhoršila na všetkých úrovniach. A ilustráciou toho je aktuálny vývoj represívneho aparátu, ktorý vytvára prezident Ahmadinejad, ktorý e, všetkými možnosťami sa snaží potlačiť hlas opozície súčasného prezidenta. A Bašiovia, teda to je tá násilná zložka, vykonávajú skutočne odsúdenia hodné činy a čo Európska únia môže urobiť na to, aby sa situácia zlepšila. Dve veci. V prvom rade spolu s Američanmi by sme mali ako západný svet sa e, sústrediť na individuálne prípady závažného porušovania ľudských práv v Iráne v zmysle existujúcich rezolúcií a mali by sme veľmi jasne e, Teheránu povedať, že takéto porušovanie je nepriateľné. Stručne, e, v stručnosti treba vyvodiť dôsledky a to vážne dôsledky. E, v medzinárodnom záujme je nielen z ekonomického, z e, ekonomického hľadiska prinútiť Irán k pragmatickejšiemu prístupu a pozrime sa na to, ako, sa, ako sme pristupovali k Kajatoláhovi Chomenímu. Takže komisia, rada by mala hľadať slabé miesta ajatoláho v Iráne a upozorňovať na ne. Ďakujem veľmi pekne, kolega Belder. A teraz eh, kolegyňa Morvaj. Köszönöm szépen. Néhány nappal ezelőtt eh, Barózó elnök úr volt itt. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. A pred niekoľkými dňami nás navštívil pán Barózo. Ja som sa ho spýtala, čo sa dá urobiť eh, na to, aby sme aby sa zlepšili lepšili krízu v oblasti ľudských práv v Maďarsku, ktorá trvá. No a e, viacero ľudí, maďarská policia skutočne svojvoľne zatkla, viac stovky ľudí e, majú za sebou dlhé proces, súdne procesy, bez toho, aby niečo niečo urobili. Ehm, Nož, e, pán Barozo povedal, že to je vnútorná záležitosť a Európska únia nemá žiadnu kompetenciu. E, prečo tu uplatňujeme dvojitý meter? Prečo e, hovoríme krajine mimo EÚ, čo má robiť a nerobíme rovnakú vec voči vláde členských štátov? Nuž ja žiadam kolegov, aby sme sa zaujímali a ochraňovali aj práva, práva Maďarov. Ďakujem pekne, kolegyňa Morvaj. Ja teraz eh, dávam slovo kolegyni Korhola. <clears throat> Iranilla olisi tärkeä rooli lähidän rauhaneuvotteluissa, mutta ikäväksemme maa näyttää lipuvan yhä kauemmaksi demokratiaan. Ďakujem veľmi pekne. My musíme zohrať veľmi dôležitú úlohu. Mali by sme zohrať dôležitú úlohu v mierových rokovaniach na Blízkom východe, ale tak to teraz nie je, pretože sa nevenujeme ani základným ľudským právam. Nemali by sme pochybovať o eh, výsledkoch eh, júnových volieb, kde bol zvolený Ahmadinejad a e, situácia, ale avšak situácia s ľudskými právami sa len zhoršila. Po roku 2005 e, e, sa zvýšil počet poprav štvornásobne a po Číne Irán je krajinou, ktorá e, popravuje najväčší počet e, svojich občanov. No a ďalej e, sa neposilnila ani sloboda vyjadrovania. Mnoho ľudí sa dostáva do väzenia len kvôli svojim náboženským názorom a v našom uznesení by sme chceli podporiť e, odvahu tých Iráncov, e, ktorí sa postavili e, za demokratické princípy a slobodu slova. No a najmä e, ženy Iránu, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu v demonstráciách v Teheráne po voľbách. Ďakujem pekne. teraz nasleduje kolega Van Dalen. Mikro. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. V Iráne vládne veľmi eh, prísny režim, ktorý je založený na radikálnom výklade islámu, jeho základnej knihy Koránu. Eh, keby Korán nebol, tak Irán nemá na čom stáť. Eh, Irán je však krajina plná úzkosti a problémov. Kresťania v Eh, Iráne v podstate nemajú žiadne práva a nedávno eh, sa prijal zákon, že keď niekto opustí islamskú vieru, eh, hrozí mu trest smrti. svet sa však zobudil po demonstráciách, po prezidentských voľbách a je úplne nepochopiteľné, že súd vyriekol také rozsudky, ako vyriekol v Iráne len proti tomu, že sa ľudia zapojili do demonstrácií proti režimu. Čiže Eh, ani eh, demonstranti si nemôžu byť svojim životom úplne istí. A ja by som chcel apelovať eh, na komisiu, aby veľmi jednoznačným spôsobom sa vyjadrila proti tomuto brutálnemu iránskemu režimu. Ďakujem, drahý kolega Van Dalen. No a ako ďalšia je naša kolegyňa Andrikiene. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa zhoršuje. Tie prezidentské voľby vyvolali obrovské protesty a to len svedčí o napätej politickej a sociálnej situácii v Iráne. Podľa e, správy reportérov bez hraníc, Irán je úplne na spodu zoznamu krajín, čo sa týka slobody médií 172, 172. miesto zo 175 miest. Za ním už sú len také krajiny ako Eritrea, Severná Korea, Turkmenistan. Takže postavenie novinárov e, je tu pomaly najhoršie. Sú zablokované blogy a webovské stránky. všetci si poznáme situáciu v baju, ktorá bola zatknutá a ktorej osud je nejasný vizi, pokiaľ viem, tak Európska komisia chce otvoriť delegáciu v komisii, aby podporila dialog s iránskymi úradmi o zhoršujúcej sa situácii ľudských práv. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame eh, k spontánnej časti rozpravy. Ako prvý dostane slovo kolega Higgins. I... Vážený pán predseda, súhlasím s vyjadrením pána Černevského. Útoky z júla na irakský kamp v Iraku, v Ašragu sa dajú popísať len ako barbarské útočné. 11 zabitých a mohlo prísť o život oveľa viac. Mnohí ľudia boli ťažko zranení. Treba si pozrieť video, aby sme videli, aké barbarstva sa tam diali. Armáda sadistick, najsadistickejším spôsobom prejavila svoju brutalitu. Bolo zatknutých e, zo pár ľudí, ktorí v podstate išli na E, hladovku a boli prepustení len po medzinárodnom tlaku po 72 dní hladovky. Takto treba sa stavať. Jedná sa o utečencov, ktorí nemajú ani právo na to, aby sa ráno zobudili s tým, že budú istí vlastným životom. Poprvé musíme mať stále, stálu prítomnosť OSN. A po druhé musíme zabezpečiť ochranu ľudských práv. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo kolegyňa De Kaiser. Ja. Okay. Merci, merci, monsieur le président, excusez-moi. Euh, trois petits points peut-être pour... Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem hovoriť o troch veciach, chcem doplniť k tomu, čo povedali kolegovia. Myslím, že pani Gomeš povedala, že napriek všetkému napriek tým tragédiám, ktoré sa dejú v Iráne a napriek celému režimu, stále dúfame, že táto krajina má nejakú dobrú politickú budúcnosť a že občianská spoločnosť výťazí. Po druhé, asi sme dostatočne nezdôrazňovali to, že posledné samovražedné útoky si tam Balučistane, hoci v podstate útoč, boli zamerané na, e, na armádu, mali za následok aj obete civilistov. Čo sa týka, ešte posledná otázka k trestu smrti. Odsudzujeme trest smrti maloletých žien, ale aj dospelých, a nielen v Iráne, ale vo všetkých krajinách vo svete. Ďakujem pekne, kolegyňa de Kaiser. A teraz dostáva slovo kolegyňa Preda, pardon, kolega. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel tiež povedať, že e, skutočne e, som zhrozený situáciou v Iráne po e, júnových voľbách. Situácia sa každou chvíľou zhoršuje a to najmä tým, že režim násilne potlača opozíciu a slobodu vyjadrovania ktorá je skutočne oklieštená a ohrozujú, aj ohrozuje ju napríklad e, systematické perzekovanie novinárov. E, takisto e, praktizovanie hrdelného trestu a mučenia vo vezeniach nesvedčí o civilizovanosti tejto spoločnosti a od volieb bolo odsudených na smrť množstvo osôb. A e, ja by som podporil vytvorenie delegácie Európskej únie v Teheráne, teda delegácie, ktorá by mohla spolupracovať s občianskou spoločnosťou v Iráne a tým podporovať e, minimálne budovanie e, práv tých, ktorí bojujú za slobody a za demokraciu. Ďakujem pekne, vážený kolega. A teraz dostáva slovo kolegyňa Wertmann. Ďakujem veľmi pekne, vážené kolegyňa a kolegovia. Ja by som tu chcela predložiť jeden návrh. Ľudský, ľudské práva, demokracia a právny štát sú veľmi dôležité témy, aby sme eh, o nich hovorili vo štvrtok po obede. Bohužiaľ, len málo z poslancov je tu. Pred mesiacom sme hovorili o vraždách žurnalistov, dnes hovoríme o katastrofálnej situácii v oblasti ľudských práv v Gineji, Iráne a na Sri Lanke. Viem, že mnohí majú podobný názor ako ja. Nájdeme lepší termín na tieto dôležité rozpravy. Ďakujem pekne. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, drahá kolegyňa bolo by dobré, keby sme sa v rámci každý aj vyjadrovali k téme, pretože tým prídu ostatný rečnícky čas. No a tým sme proces každý aj ukončili a dávam slovo komisárovi Orbánovi. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci, dovolte mi, aby sme v prvom rade Eh, odovzdal eh, vyjadrenie sústrasti rodinným príslušníkom tých, ktorí zahynuli po teroristických útokoch v provincii Sistan v Abalučistan v Iráne. Komisia odsudzuje teroristické útoky kdekoľvek na svete a eh, samozrejme to odsudzujeme aj v Iráne aj nám ľúto straty na ľudských životoch. Komisiu skutočne trápi skutočná situ- e, súčasná situácia v Iráne, nedodržiavanie ľudských práv a porušovanie základných práv ľudí. No a keď hovoríme o tejto téme, tak v podstate e, tiež musíme spomenúť napríklad e, porušovanie práv Ehm, opozície a odsudzovanie maloletých na smrť a potlačanie eh, vyjadrova- slobodného vyjadrovania. Hovoríme v podstate o tom, že ehm, ľudia sa nemôžu spoláhnuť na spravodlivý súd, ehm, režim ich zastrašuje a utláča. A tu nehovorím len o aktivistoch, eh, ktorí bojujú za dodržiavanie ľudských práv, eh, ale všetkých, ktorí v podstate nejako majú dočinenia s otvorenou občianskou spoločnosťou. Takže Irán pácha rôzne prečiny voči základným ľudským právam a my so znepokojením sledujeme vývoj a zhoršovanie situácie. Pre Európsku úniu platia určité základné pravidlá a rešpektovanie ľudských hodnot. A tiež sa cíti povinná, že musí vyjadriť svoje stanovisko vždy vtedy, keď tieto princípy sú porušované. Žiaľ Bohu, napriek rôznym výzvam, ako aj odsúdeniam Európskej únie, ako aj zo strany medzinárodného spoločenstva, tie, táto situácia v oblasti ľudských práv sa stále zhoršuje a dokonca najviac od posledných prezidentských volieb, ktoré sa konali v júli 2009. Za posledné týždne v Iráne mnoho osôb eh, bolo zavraždených. Jedna z týchto osôb, a vy ste hovorili práve o nej, Benut Sožaje, je e, to osoba, ktorá bola mladistvá, keď e, sa e, spáchal tento zločin a bola uškrtená napriek snahám zo strany medzinárodného spoločenstva, aby tento trest bol zmenený. Mnoho mladistvých majú pred sebou toto riziko, že ich môžu popraviť alebo uškrtieť. Takisto nás nepokoje veľmi situácia e, siedmých lídarov Bachaj, teda osôb, ktoré boli zadržané a sú zadržiavané už viac ako 17 mesiacov a ktoré sú obvinené z veľmi vážnych zločinov, ako je špionáž alebo propaganda proti národným záujmom. Posledné vypočutie e, sa konalo teda malo sa konať, ale bolo odložené na 18. oktobra. Tieto osoby nemajú zatiaľ jasné perspektívy a nemôžu rátať s adekvátnym súdnym procesom. Napriek týmto prezidentským volieb stovky osôb bolo zadržaných za to, že sa zúčastňovali na rôznych demonstráciách súdne výroky e, proti, e, alebo rozhodnutia súdu proti takýmto e, osobám nasledujú jeden za druhým a minulý týždeň štyri osoby boli odsudené na trest smrti za to, že boli implikované do rôznych manifestácií po voľbách. Nakoniec by som vám chcel povedať, že my tiež sme takisto znepokojení e, v e, touto situáciou v oblasti ľudských práv. Európska komisia monitoruje túto situáciu a vždy, keď môžeme, tak e, žiadame irlandské orgány, aby dodržiavali povinnosti medzinárodného spoločenstva v oblasti ľudských práv aby to bolo v súlade s Medzinárodným paktom, ktorý sa týka ľudských práv a v súlade s všeobecnou eh, vyhlásením v oblasti ľudských práv. Zlepšovanie v oblasti ľudských práv v Iráne je kľúčovou záležitosťou preto, aby Európska komisia mohla konsolidovať politický dialog a aby mohla spolupracovať s Tehranom v budúcnosti. A aby som teraz odpovedal na otázku, ktorá mi bola položená, my sa domnievame, že v súčasnosti vzhľadom na podmienky v tejto krajine nebolo by veľmi užitočné, aby sme e, vyslali delegáciu e, Európskej únie do Teheránu. Ďakujem. Ďakujem komisárovi Orbánovi. Týmto e, ukončujeme túto tému. Hlasovanie, hlasovanie bude, až vyčerpáme všetky, všetky témy v rámci tejto sekcie. Teraz poprosím kolegu Fan Otena, aby sa vyjadril k Šrilanke. Jednu minútu máte